Burada ma... E ora Fenike, Fenike sen. Schôdzu, ktorá bola prerušená 10. maja 2012, e, týmto opäť otváram. Zápisnica a schválené texty schôdzi z 9. a 10. mája 2012 sú k dispozícii. Sú voči tomu nejaké pripomienky? Nie. Takže týmto je zápisnica schválená. Pani Bebre de Brun mi e, ohlasila svoju rezignáciu na e, mandát poslankyne Európskeho parlamentu z účinkov 3. maja 2012 v súlade s článkom 4 odseku 3 ehm, rokovacieho poriadku parlamentu sa týmto konštatuje uvoľnenie mandátu. Príslušné rumunské orgány ma informovali, že od 18. maja 2012 bude nahradená pani Rovana Plump, pani Minodorov Klivety. Srdečne vítam novú kolegyňu a pripomínam, že v mysle článku 3 odsek 2 rokovacieho poriadku e, každý poslanec a poslankyňa má plné právomoci zúčastňovať sa na schôdzach, pokiaľ nebudú